tomu tak. Čiže je schválená. Dámy a páni, pani Anemi Nights Oitebruk mi oznámila svoje odstúpenie z Európskeho parlamentu eh, k 1. januára 2015 podľa rokovacieho poriadku eh, parlament teda konštatuje uvoľnenie jej e, kresla od tohto dátumu. V mene e, vás e, všetkých, dámy a páni, chcem poďakovať pani kolegyni za vynikajúcu prácu počas týchto dlhých rokov v Európskom parlamente. Príslušné bulharské úrady mi zaslali žiadosť o zrušenie imunity Sergia Staniše